the result of getting people from all over the world. I think that almost 20 ja si myslím, že temer 20 ľudí sa zasádz, zasadzuje do tohto projektu. Ale v digitálnom svete takáto otvorenosť ešte neexistuje. Ono to ide z dola nahor a keď sa do toho nezapojíte, tak tam nie ste. Teda musíme tieto inštitúcie otvoriť, ale musím, musíme ich otvoriť voči iným faktorom, aké sú dôležité dnes. E, prečo vám hovorím tento vynikajúci príklad zo Stansforskej univerzity, ktorý sa rozhodol, bolo to pred niekoľkými rokmi, ktorý sa rozhodol, že bude, že bude e, dávať e, kurzy, školenie o kóde 101 e, ale potom sa rozhodol, že bude lepšie, keď nielen len to školenie alebo ten, tie lekcie budú prebiehať online, ale keď aj Rečník sa ospravedlňuje tlmočníkom, že rozpráva príliš rýchlo. I was just giving an example. Takže toto bolo len taký príklad toho, aké je to dôležité. Teda tento profesor v Stanforde sa teda rozhodol, že nie len prednášky budú online, ale aj skúšky budú online. A toto je vynikajúca skúsenosť, pretože tam bolo, boli desiatky a tisícky mladých ľudí nielen zo Stanfordskej univerzity, ale aj z iných univerzít, ktorí sa mohli prihlásiť na tieto prednášky online, ale aj na skúšky online. No a potom už na tom najvyššom stupni tohto, teda tá, tá, tá osoba, ktorá získala najlepšiu známku z tejto skúšky, bola 15-ročná mladá dievčina z Pakistanu a na, na Stanfordskej univerzite. Pretože pre ňu by to bolo ohromne ťažké sa dostať do Stanfordu. Sú, sú ešte aj ťažšie, sú ešte aj iné univerzity, na ktoré sa ešte ťažšie dostať ako e, e do Stanfordu. Takže je to naozaj, naozaj ťažké. A táto dievčina z Lahoru, z Pakistánu, získala najvyššiu známku. A práve táto otvorenosť vám umožní osloviť a dostať sa k tým ľuďom, ktorí by sa tam inak nedostali. Ale e, čo je ešte oveľa lepšie, 24 <laughs> z 24 najlepších známok e, z týchto prednášok e, nezískali študenti Stanfordu. Ono to znie temer ako vtip, ale nie je to vtip to ja vám len chcem povedať, keď sa otvoríte a digitálny svet vám to umožňuje, tak demokratizujete talenty, umožňujete prístup k vzdelaniu ľuďom, ktorí by sa inak tam nedostali. Vôbec by neboli v hre a takto týchto ľudí, ich talent e, získate. Takže toto je veľmi dôležité aj pre budúcnosť nášho programu. A teraz ten budúci program Horizont Európa. Práve táto otvorenosť a medzinárodná spolupráca to bude skutočný názov toho, o čo nám ide. Teda keď sa pozrieme na tieto programy, musíme sa otvoriť, nakoľko sa len to dá otvoriť voči každému, kto chce byť súčasťou nášho systému. Myslím si, že nič nezískame tým, keď uh, budeme mať program, ktorý je e, zatvorený v Európe alebo otvorený len niekoľkým krajinám. Čiže môjim zámerom by bolo to, čo chceme predložiť parlamentu a chcem to prediskutovať aj s vami tu na výbore, aby sme získali medzinárodnú spoluprácu a túto by sme mali posunúť na vyššiu úroveň. Takže musíme zrevidovať spôsob, akým rozmýšľame o týchto združeniach, tak aby sme do toho zaangažovali aj iné krajiny, aby sme pomohli ostatným, aby sme ich zaangažovali. Naozaj e, musíme, niektorí sú s nami z rôznych dôvodov, Niektorí preto, lebo chcú eh, mať tieto excelenčné centrá, niektorí jednoducho chcú byť súčasťou tejto hry a toto chceme dosiahnuť do budúcnosti. Chceme sa viac otvoriť a vo viacerých oblastiach programu. Čiže o toto ide v našom návrhu, teda otvorená veda, globálne výzvy, program globálnych inovácií a tento program je určite otvorený celému svetu. Takže dámy a páni, naozaj som mimoriadne rád, že môžem byť tu dnes s vami a diskutovať o tejto záležitosti. A je tu ešte jedna vec, Horizont Európa, ktorý je trošku iný, ktorý nás odlišuje od ostatnej časti sveta. To je tá otvorenosť, ktorú chceme dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali počúvali a že ste si ma vypočuli. You, for, for Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu vynikajúcu prednášku a vysvetlenie toho, čo pre, pripravujete v Európskej komisii. Vaša prezentácia bola veľmi jasná, tak ako vždy. Áno, ten široký prístup, filozofický prístup aby sme si položili tieto základné otázky. Ako zorganizujeme svet dnes? To je taká fundamentálna otázka. A ako náš program nakoncipovať tak, aby bol nápomocný nám, Európskej únii, v tej komplikovanej situácii, aké sa nachádzame dnes. Áno, obrátiť sa na talenty, otvoriť sa, to je veľmi dôležité. A teraz by sme požiadali nášho druhého rečníka, ktorým je pán Jojši Ito, ktorý je zástupca ministra ministerstva vzdelávania, kultúry a športu. Má na starosti vedu a technológiu, je to japonský predstaviteľ Eh, vážený pán eh, minister, vaša akt, aktivita je úžasná, keď si prečítam váš životopis. Eh, boli ste veľvyslancom v Spojenom kráľovstve, zaoberali ste sa atomovou energiou, tiež celoživotným vzdelávaním, koordinácia, politická koordinácia. Toto všetko je pre nás veľmi dôležité. Takže, pán minister, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán mm, predseda Buzek, Vážený pán Paul eh, Rubik, vážený pán Carlos Moedas, vážený pán Kojiomi. Vážené dámy a páni, moje meno je Joči To a som z Ministerstva pre vzdelávanie, kultúru a športov v Japonsku. Veľmi ma teší, že sa môžem vyjadriť tu v Európskom parlamente k vede a technike. Ale predovšetkým, keď sa pozrieme na tento deviatý rámcový program Horizont Európa, ako práve vysvetlil komisár Moedas, je veľmi dôležité, aby európsky rozpočet bol navýšený a bude navýšený e, pre e, tieto oblasti a to poukazuje na to, že veda, technológia, inovácie zastávajú veľmi dôležité miesto. Horizont Európa sa zameriava na otvorenú vedu, na globálne výzvy a konkurencieschopnosť. Tieto tri piliere sú veľmi, majú veľa spoločného s japonskou politikou, ktorou sa týka, ktorá sa týka inovácií. Aj keď ešte nebol tento celý program zverejnený, tak sa zameriavame sa na ďalšiu iniciatívu a to je možnosť spolupráce medzi Európskou úniou a Japonskom vzhľadom na tieto tri piliere. Musíme sa zamerať na pilier otvorenia a inovácie. My v Japonsku podporujeme takýto rozvoj, aby sme e, bez prerušenia podporovali inovácie. Um, um, môj, agentúra môjho ministerstva sa venuje aj takýmto inováciám od základného výskumu, základnej vedy až po aplikovanú vedu a to konzistentným spôsobom. My podporujeme tiež startupy, a excelentné výstupy výskumu univerzít. E, tento výbor navrhol, aby IAC a IST. Ja očakávam, že EAC a EST e, budú v blízkej budúcnosti prinášať ovocie. Ale je to globálna výzva. Chcel by som vám povedať, že Japonsko sa tiež venuje aj sociálnym záležitám, e, záležitostiam v rámci STI politiky. A tiež si myslím, že keď chceme dočia- dosiahnuť tieto ciele, tieto STG e, ciele, e, to je úzko prepojené na našu politiku a STI môže byť rozhodujúcim fartne, e, faktorom pre to, aby sme toto dosiahli. Ale pozrime sa najprv STG. Ja mám veľké očakávania, pokiaľ ide o túto spoluprácu medzi Japonskom a Európskou úniou pri dosahovaní STD. Základný výskum je mimoriadne dôležitý, pretože je základom pre tieto aktivity STI a podporujeme aj Horizont Európa, ktorý sa zakladá na otvorenej vede a toto je jeden z najdôležitejších pilierov. Teraz by som sa chcel pozrieť na súčasnú situáciu spolupráce EÚ a Japonsko. Viac ako 9 tisíc naš, e, európskych vedcov navštevuje Japonsko a oveľa väčšie množstvo japonských e, vedcov a výskumníkov navštevuje Európu. To znamená, že Európska e, únia už má veľmi dôležité postavenie ako partner Japonska. Tiež pokiaľ ide o tieto témy medzinárodnej spolupráce v januári 2018 tohto roku náš minister Hayashi viedol diskusiu s komisárom Moedasom a tí sa dohodli na spolupráci Európskej únie a Japonska v rámci vedy a technológie a my vítame túto otvorenosť voči svetu, tak ako to propaguje komisár Moedas a my dúfame, že to bude zapracované aj do horizontu Európa a e, z tohto pohľadu by sme uvítali, keby budúci rámcový program bol e, viacej naklonený aj výskumníkom mimo Európy. V rámci tej diskusie pre e, ministra Hajašiho a komisára Moeda sa sa hovorilo aj o technológiách a spolupráci v oblasti e, vedy a rád by som vám povedal, že konkrétne príklady spolupráce už boli zahájené. Príklad e, Ide tu o technológie a japonský tým bol pozvaný do Nemecka na stretnutie e, minulý e, mesiac a e, spolupráca prebieha aj v iných oblastiach. Dohoda o strategickom partnerstve bola podpísaná minulý rok v decembri a na základe toho vieme, že zdieľame mnohé mnohé hodnoty. Eh, ST, spolupráca v rámci STI je viac ako len partnerstvo a toto prispieva k našemu ďalšiemu rozvoju. Dúfam, že aj dnešný seminár bude veľmi plodný a na užitok pre nás všetkých. Uh, that was similar remark. It was slightly too, too, too fast, but we could manage, uh, especially now when is a small break. Uh, ďakujeme veľmi pekne za túto prednášku. Ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok, pán Jojči Ito, vážený pán minister. No a teraz by som chcel dať e, slovo pánu Fumikazu Sado, ktorý je generálnym riaditeľom organizácie pre politiku, e, vedec, e, priemyselnú vedu a technológiu. E, ja tiež som si všimol vo vašom životopise, že ste mali veľmi veľa aktivít. Venovali ste sa japonskému priemyslu, boli ste ministrom medzinárodného obchodu a priemyslu tiež ste súčasťou misie e, do Európskej únie a e, riadili ste informačné systémy, divíziu startupov, malých a stredných podnikov. E, veľmi veľa aktivít a preto by sme si vás veľmi radi vypočuli. Pán Fumikazu, sa to máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán Carlos Moedas. Vážený pán Röbich a vážení uh, hostia, uh, volám sa Fumika Zusato, zastupujem generálneho riaditeľa na ministerstve pre ekonomiku, obchod a priemysel v Japonsku. Uh, Pôsobím teda v oddelení pre priemyselnú vedu a e, technologické politiky. E, som veľmi vďačný za toto e, pozvanie. Určite to bude vynikajúca príležitosť dnes. Som e, veľmi rád, teda, že tu môžem vystúpiť. Chcel by som sa zamerať hlavne na tri body. Prvým je kooperácia medzi EÚ a Japonskom. Druhý bod sa týka e, významu otvorených inovácií a chcem potom popísať aj kroky nášho ministerstva, pokiaľ ide o vedu a technológiu. Rámcový e, e, program číslo 9 a medzinárodná spolupráca. E, Japonsko spolupracuje s Európskou úniou v oblasti priemyselnej technológie, napríklad aj ten Národný inštitút pre pokročilé technológie sa zúčastňujú projektu STASER kde sa snažíme e, vyvíjať e, špičkové e, technológie, ktoré sú podporované z programu Horizon 2020. Výskumné inštitúty a univerzity v EÚ okrem toho spolupracujú vo viacerých leteckých projektoch s Japonskom, pokiaľ ide o Sanjet 2 E, vyvíjame malé kontrolné e, systémy pre efektívnejšie e, riadenie a pracujeme takisto aj na budúcej generácii ľahkých materiálov. Je to vynikajúci príklad medzinárodnej spolupráce, ktorá je príkladom témou dnešnej konferencie. A e, sú to e, príklady e, dobrých postupov, kde vlastne spolupracuje EÚ a Japonsko a využívajú pritom tie silné stránky oboch, oboch strán. Prejdem teraz k druhému bodu, nový rámcový program, ktorý sa má posudzovať, ktorý má nahraziť hrazi Horizon 2020, sa práve vyvíja. 100 miliard eur má byť alokovaných pre túto oblasť podľa teda toho, čo bolo hlasené 2. mája má začať e, pôsobiť v roku 2021, má mať tri piliere, tak ako tomu bolo v horizonte 2020. Prvým pilierom je otvorená veda, druhým e, pilierom rastúce e, výzvy a tretím pilierom sú otvorené inovácie. A E, týmito e, piliermi sa zaberáme aj my v Japonsku. Dôležité sú pre nás hlavne otvorené inovácie, pretože našim cieľom je posilňovať priemyselnú konkurencieschopnosť pomocou otvorených inovácií v Japonsku. E, počul som o pilotných projektoch, ktoré boli implementované podľa, teda v rámci Horizontu 2020 za účelom e, komercionalizácie inovatívnych myšlienok a e, pod, išlo aj po podporu podnikavosti a malých a stredných podnikov. E, budúci program Horizont Európ má tiež toto podporovať. Je to veľmi vítané. Ide aj o implementáciu politík, e, pokiaľ ide o otvorené inovácie, e, ide aj o e, podporu spolupráce s výskumnými inštitútmi, podporu účasti v národných výskumných a rozvojových programoch. niektorej univerzity napríklad e, spoločne vytvorili laboratória otvorených inovácií za účelom komercionalizácie technológií, ktoré vlastnia univerzity a výskumné inštitúty. Výsledkom je, že e, vlastne môžu tieto myšlienky posúvať do e, štádia praktických aplikácií a môžete prispôsobovať potrebám podnikov. E, laboratória výskumu a vývoja sú takisto vytvorené spoločne so súkromnými firmami, aby sme podporovali transfer technológií z univerzít a výskumných inštitúcií do súkromných uh, firiem. Chcel by som e, zhrnúť, že otvorené inovácie sú zásadného významu na prekonávanie globálnych víziev a pre vývoj nových produktov, služieb a rozvoj trhov aby eh, sme mohli vytvárať lepšiu budúcu spoločnosť, eh, podporovať prosperitu našich eh, detí. Je dôležité, aby EÚ a Japonsko zdieľalo výsledky svojho výskumu a vývoja a vďaka tomu, aby obe strany dosiahli ciele trvalodržateľného rozvoja ktoré sú našimi prioritami. Je veľa vynikajúcich firiem a výskumných e, inštitúcií v EÚ aj v Japonsku, avšak myslím, že e, na oboch stranách sú určité e, obavy, ktoré treba prekonať. Mali by sme sa doplňať, posilňovať naše vzájomné silné stránky a našu spoluprácu by sme mohli využiť na riešenie globálnych víziev ako klimatické zmeny, a dosiahnutie cieľov eh, SDG. Eh, teším sa na pokračovanie v našej pre obe strany výhodnej spolupráce v rámci programu eh, Horizont Europe. Dúfam, že dnešný workshop bude prvým krokom pre vytvorenie takéto novej budúcej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much, Director General. Uh... Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Ďakujem, pán E, zastupca ministra. Išlo naozaj o konkrétne príklady organizácie výskumu, inovácií e, vo vašej krajine, aj otvorenosť e, k, k kooperácii s celou Európskou úniou. Je to veľmi dobré, veľmi zaujímavé aj z našej perspektívy. A teraz by som chcel uviesť, otvoriť diskusiu na túto tému. Prvou rečnič, rečničkou je e, pani e, Kudrická. Ďakujem veľmi pekne. Ja e, mám otázku pre pána komisára. Súhlasím s vami, pán komisár, že výskum a veda sú veľkým nástrojom v oblasti diplomácie a Nemali by sme sa e, teda e, sústreďovať e, skôr na vývoj krajín po 2024, keďže rastie extrémizmus a populizmus v mnohých krajinách. A potom, pokiaľ ide o európske krajiny a regióny s nižšou výkonnosťou, ako ich chceme podporovať. A pokiaľ ide o správu LAMI, Nebolo by dobré asociovať Austráliu a Kanadu. Ako e, to bude mať e, vplyv na existujúce e, vzorce kooperácie a aké prínosy sa očakávajú pre EÚ? V akých oblastiach bude EÚ kooperovať s týmito krajinami? s australskými a kanadskými e, inštitúciami. Bude príležitosť e, teda pre ne čerpať e, európske prostriedky a potom postavenie Indie, Číny a Brazílie sa nejako v dôsledku tohto zmení ako keď sa vytvorí jeden centralizovaný fond, ako toto ovplyvní Horizont Europe. A posledná otázka. Myslím si, že Musíme pripraviť správu o detailných výsledkoch výskumnej spolupráce s tretími krajinami. Napríklad, koľko dôležitých publikácií bolo zverejnených, čo sa dosiahlo, koľko e, vedeckých e, talentov e, Európa získala, koľko excelentných výskumných projektov sa nám teda otvorilo. Bolo by to veľmi nápomocné. Komisia zmení alebo zmodifikuje definíciu tretich alebo asociovaných krajín a podmienok pre ich pristúpenie. Je to extrémne dôležité aj vo svetle Brexitu. A, mm, myslím si, že e, treba sa aj e, spýtať na budúce postavenie Veľkej Británie. Ďakujem. Pani Cabezon Ruiz. Chcem len e, poďakovať pánovi komisárovi Mám otázku k e, navyšovaniu e, rozpočtu. Ide o najambicioznejší rozpočet pre rámcový program. Ale je dobré, že sa tu zavádza tento koncept. Je dobré, že tu zavádzame aj túto medzinárodnú e, spoluprácu. Jeden z výsledkom stratonovej revízie v Európskom parlamente bolo aj že si želáme lepšiu medzinárodnú spoluprácu. Pre mňa je veľmi dôležité, eh, aby sme eh, postupovali týmto smerom. Japonská a Európska únia majú podobne vyvinutú ekonomiku aj eh, spoločnosť a stoja pred podobnými výzvami. Musíme spoločne bojovať proti týmto výzvam To najzajímavejšie, eh, čo som tu dnes počula, je eh, že eh, táto spolupráca nám môže pomôcť dosiahnuť mileniové ciele. Um, aké bude prepojenie e, medzi členskými štátmi a e, e, tretimi krajinami. Ja si myslím, že receptom je tu reciprocita. Reciprocita medzi všetkými krajinami. Musíme otvoriť program a vlastne tým receptom na úspech je reciprocita. Ďakujem pekne, pani Birkunen. Ďakujem, pán predseda. Chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakovala všetkým našim vynikajúcim rečníkom a hosťom z Japonska za to, že e, sem prišli a prihovorili sa k nám. E, myslíme si, že je veľmi dôležité, aby tu bola spolupráca vo výskume v priemysle medzi Európou a Japonskom a veľmi nás teší, že tu máme teraz napríklad obchodnú dohodu medzi EÚ a Japonskom, čo znamená, že budeme mať ešte užšie vzťahy v budúcich rokoch a mnoho nových príležitostí. Ja pochádzam z Fínska, to je jedna z krajín, ktoré vždy veľa e, investovali do výskumu a inovácií, ale nie až tak veľa ako Japonsko. Japonsko je teda vynikajúcim príkladom pre všetky európske krajiny, pretože Japonsko vždy veľa investovalo do tejto oblasti. Japonsko teraz investuje viac než 3,5 HDP do výskumu a inovácií. My sme si stanovili v Európe cieľ e, na úrovni 3% a ani len 2% zatiaľ neinvestujeme, takže e, máme toho veľa čo dobiehať a Chceli by sme teda ako parlament vyzvať všetky členské štáty, aby si brali príklad z Japonska, zvýšili svoje investície do výskumu a inovácií, takže ste dobrým príkladom úspechu, pretože investujete do e, tejto sféry. Som rada, že komisia navrhuje, aby sme e, zvýšili náš spoločný výskumný program e, Horizon Europe bolo to 80 miliard, teraz komisia navrhuje zvýšenie na 100 miliard eur. To je samozrejme veľmi dôležité, ale tu v Európskom parlamente sme za ešte väčšie navýšenie na 120 e, miliard, takže takáto je pozícia parlamentu a teraz začneme rokovať e, s členskými štátmi a komisiou, ale parlament podporuje teda vyššiu mieru investícií do výskumu a vývoja. Podporujeme teda líniu, že potrebujeme veľmi silnú spoluprácu s tretimi krajinami, krajinami ako Japonsko v budúcnosti, lebo vieme, aké dôležité je to pre kvalitu e, výskumu a pre vedu. E, musí to byť silný medzinárodný prvok. Takže ďakujem všetkým e, rečníkom, ktorí sa dnes prišli. Je to veľmi pozitívny e, znak pre e, priemysel, výskum a vedu. Ďakujem veľmi pekne e, za vaše poznámky. Chcel by sa niekto ďalší ujať slova? Pani Viering. Ďakujem, pán predseda, pán komisár Meda, zvážení hostia. Chcem vám poďakovať za to, že ste opäť prišli na zasadnutie nášho výboru. E, samozrejme, treba vyriešiť e, ten otáznik, tú neznámu spoluprácu s Veľkou Britániou v budúcnosti. Posilňovanie medzinárodnej kooperácie e, je veľmi dôležité v rámci Horizontu Europe budúceho programu a takisto sa treba sústrediť na dopad, takže treba mať prístup vychádzajúci z dopadov Váš kabinet tiež spomenul, že sa chcete e, sústreďovať na racionalizáciu programu, aby to bolo jednoduchšie pre partnerov e, mimo EÚ e, participovať na tomto programe. E, zamýšľate sa aj nad inými formami medzina- medzinárodnej spolupráce? Je moja prvá otázka. A ja eh, sa teda chcem spýtať, ako by v takomto prípade vyzeral eh, mechanizmus kofinancovania. Možno budem musieť eh, čakať až do začiatku júna, ale možno už teraz by ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem pekne, pani Matias. Ďakujem pekne. Rada by som privítala našich hostí. Máme dlhodobú tradíciu spolupráce s Japonskom. Už sme mali aj niekoľko výjazdov do Japonska. Ja som mala možnosť sa jednej z týchto ciest v roku 2013 zúčastniť. Naozaj je to spolupráca, a ja som spokojná s tým, že ju môžeme ešte posilniť. Ja som aj rada, že sa navýšil rozpočet pre budúci rámcový program. A pokiaľ ide o parlament, Um, teda náš odla, odhad je ešte e, vyšší, teda to, čo očakávame, je ešte vyššie než návrh e, komisie, tých 100 miliárd. Parlament navrhuje 120. E, ehm, niečo už spomenuli predrečníci, ja e, preto doplním už len to, čo zatiaľ nezaznelo. Zdieľam mnohé z toho, čo povedali kolegovia predo mnou. Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, ktorú samozrejme vítam a veľmi sa zlepšila, ehm, Musím povedať, že je veľmi dobré, že sa zaoberáme doplnkovosťou a nie konkurenciou medzi jednotlivými krajinami, že hovoríme o reciprocite. Ja dúfam, že to budú tie hlavné pokyny pre budúcnosť. Ale chcem doplniť ešte jednu vec. V rámci tejto spolupráce treba eh, zabezpečiť uchovávanie občanských eh, civilných cieľov výskumu a inovácií. Ako zabezpečíme, aby spolupráca s tretimi krajinami bola naozaj spoluprácou, ktorá vychádza z rešpektovania zásad a hodnôt Eh, ľudských eh, eh, hodnôt, ktoré rešpektujeme, ale v posledných rokoch zdá sa, že sa od nich Európska únia tak trochu odkláňa. Zdá sa, že už nerešpektuje Európska únia vždy ľudské práva, spolupracuje s krajinami, ktoré nemajú vždy také isté postoje k ľudskoprávnym témam. Ďakujem pekne. Zdá sa mi, že členovia parlamentu nemajú žiadne ďalšie otázky. Ďakujem pekne za to, že si sa zúčastnili tejto diskusie. Chcem teraz poprosiť pána komisára, aby zodpovedal na otázky. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše otázky. Začnem s pani Kudrickou Ehm, samozrejme o pár týždňov budem môcť uviesť viac detajlov, ale chcem vás ubezpečiť o dvoch veciach. Poprvé, pokiaľ ide o môj e, záväzok zvýšiť e, sumu, ktorú máme k dispozícii dnes chceme podporovať tie krajiny, ktoré sa dnes plhajú po tom rebríku excelentnosti, aby sa ďalej zlepšovali. Toto je môj osobný záväzok, ja som to už viackrát povedal. Našim motom musí byť excelentnosť, ale musíme tiež pomáhať aj ostatným, aby sa stali excelentnými. Ja viem, že toto vám leží na srdci a viem, že je to naozaj dôležité pre tento program Verím, že vás teda príjemne prekvapím, pokiaľ ide o to, čo e, e, robíme. A potom budeme môcť e, o tom diskutovať hĺbšie. Teraz nemôžem odhaliť všetky podrobnosti, len môžem povedať, že naozaj v tomto bode budeme mať značné zvýšenie. A potom spýtali ste sa ma na správu LAMI, kde hovoríme o krajinách ako Austrália a Kanada. Nechcem hovoriť o špecifických krajinách. Čo som však chcel, je, že medzinárodná kooperácia sa musí otvárať nielen ako e, vedecká diplomacia, Napríklad e, asociovali sme Tunisko, lebo chceme im pomôcť, e, chceme, im, chceme vyslať e, signál, že chceme podporiť túto krajinu, ktorá bojuje za demokraciu, odvádza veľmi silný boj v zložitom momente v našej histórii a chceme to teda využiť ako politické znamenie. Takže to bolo niečo veľmi dobré a to isté sme urobili s Ukrajinou. Ale tiež chceme tam mať aj krajiny ako Kanada je to e, krajina s vynikajúcou vedou, môžeme sa o nej veľa naučiť. A teda chceme, aby aj táto krajina bola na zozname? Chceme nejaký nástroj, ktorý nám na jednej strane umožní spolupracovať s takými krajinami, ako je Kanada, ale zároveň chceme aj zmeniť isté kritéria, aby sme mohli obsiahnuť viacej krajín. Otázka, na ktorú dnes priamo nemôžem odpovedať, je otázka budúcnosti Spojeného kráľovstva, pretože to bude závisieť od iných diskusí a na celom tom hlavnom rokovaní, takže to ani tak nezávisí odo mňa, ale na nás všetkých záleží alebo závisí, či môžeme prísť s nejakou koncepciou pridruženia vďaka ktorej sa k nám ďalšie krajiny môžu pridávať a v budúcnosti, ak sa rozhodne, že chcú mať nejaké vzťahy v oblasti vedy, tak to bude v poriadku, ale dúfam, že po všetkých týchto otrasoch nájdeme to spoločné partnerstvo a ak to všetko pôjde dobre a ak tie rokovania budú prebiehať hladko, tak dvere sú pre e, Spojené kráľovstvo do Korána, to z mnohých dôvodov Veľká Británia nás potrebuje a my ich tiež, takže to partnerstvo môže byť užitočné pre obe strany. Určite navrhneme také budúce opatrenia, aby sa k nám mohli pridať aj ďalšie krajiny, ako napríklad Kanada alebo iní, a teda aj Veľká Británia. Spomínali ste, že by sme sa mali pozrieť na čísla a štatistiky, aký je počet patentov a môžem vám ich dodať tieto čísla. Pani Konia Turis, ďakujem za váš komentár, aj za gratulácie, aj za pomoc. Spomínali ste niečo, čo je pravda. Keď ste boli spravodajkyňou a vypracovali ste správu, tak bolo jasné, že medzinárodná spolupráca nám pomohla. A ja by som vám rád poďakovala. Vy ste pouči- použili jedno zásadné kľúčové slovo a to je reciprocita. A nejde len o vedu, ale aj o celú e, sériu iných vecí a musí existovať taká lepšia globalizácia a aj lepšia reciprocita Zatiaľ samozrejme nie všetko funguje 100% recipročne. Niekedy sme ako Európa otvorení. Niektoré krajiny sa zúčastňujú našich programov, ale naopak európske krajiny sa nemôžu zúčastňovať tých ich programov, takže z politického pohľadu mám rovnaký názor ako vy. Ďalšia otázka. Ďakujem za komentáre. Ako som už povedal, Európsky parlament aj rada majú pred sebou ešte veľa práce, ale som rád, že cítim, že Európsky parlament nás podporuje. Pani Vering, tiež ste sa pýtali na vzťahy e, s Spojeným kráľovstvom. Zopakujem len, že nemôžem e, odpovedať z dôvodov, ktoré poznáte, ale opakujem, znovu nadviažeme vzťahy do budúcnosti. Či už bude Veľká Británia v kategórii tretich krajín, ale je potrebné, aby to partnerstvo bolo ferové. Každý návrh, ktorý Spojenému kráľovstvu dáme, bude férový, či už pokiaľ ide o členstvo alebo financie. Chcem, aby sa našich programov zúčastňovali aj iné krajiny a aby tam bol férový prístup, aby sme si férovo rozdelili náklady administratívne či iné. Teda je potrebné, aby sa aj tí partnery podielali spravodlivým spôsobom. Tiež tu padla otázka na spolufinancovanie, to ostane. Máme veľmi dobré príklady a myslím, že tam nejaké veľké zmeny nebudú, ale neskôr by sme vás mohli informovať o podrobnostiach. Pani Matias, prejdem do portugalčiny, ak vám to nebude vadiť. Budem odpovedať po portugalsky. Ďakujem, pani poslankyňa, za vašu otázku. Príklad je veľmi dobrý. Hovorili ste že je potrebných 100 miliard, potom 80 miliard a dúfať, dúfate, že to nakoniec bude 120 miliard a to ja potvrdzujem tiež. Ja dúfam, že sa to nakoniec vylepší a že bude podpora poslancov. Tiež ste sa pýtali, či v budúcnosti bude tento program splňať civilné účely. Je to program výskumu a vývoja v civilnej oblasti, nie vo vojenskej a vždy to tak bude, v tom sa nič nezmení. Pokiaľ ide o hodnoty a čo s tým treba urobiť, ide o vedecký program a kto chce s nami spolupracovať alebo kto sa chce na programe podielať, tak musí mať rovnaké hodnoty, či, či už ide o ľudský život, pokiaľ ide o naše základné práva, to všetko je dôležité nielen vo vede, ale vo všetkom, čo robíme. Ak nebudeme rešpektovať naše vlastné hodnoty, tak vlastne našu prácu nebudeme robiť. Ďakujem za túto otázku. Ďakujeme, hovorí pán Buzek, ďakujeme, pán komisár. Môžem vám povedať, že naši tlmočníci zvládli portugalčinu bez akýchkoľvek problémov. Zdá sa, že vaša portugalčina je ešte plynulejšia než vaša angličina, ak to je vôbec možné. A teraz, ak dovolíte, môžeme vynikajúco nadviazať na ďalšie dve sekcie. Prvú sme práve ukončili. A to prepojenie bude vyjadrenie sa pána Paula Rubicha je veľmi skúsený, má skúsenosti zo STO a je aj bývalým predsedom a teraz je podpredsedom výboru. Paul, máš slovo, ďakujem. Jerži, je naozaj skvelé. Ty predsa môžeš hovoriť po nemecky. Kvôli tlmočeniu budem hovoriť asi po anglicky. Je skvelé, že sa tu koná toto fórum a, a fórum STS má vedúcu úlohu v technológii a som rád, že parlament a komisia má príležitosť sa s vami stretnúť, pretože sa snažíme o to, aby sme našim občanom priniesli výsledky. Ten rozpočet je 100 miliard, ale myslím, že to nie je postačujúce. A keď sa pozrieme na potreby európskeho výskumu a vývoja, možno by sme mali zmeniť výskum a technológie v oblasti poľnohospodárstva. Aj to potrebujeme nové ciele, nové technológie. Navrhujem, aby sme sa zamerali na ciele udržateľného rozvoja, konkrétne na ten cieľ číslo 2, to je zabezpečenie potravín bod 6, čistá voda, odpadové vody a tiež obnoviteľné zdroje energie. A to je v gestii nášho výboru. Preto je veľmi dôležité, že tu máme niečo pre mladých farmárov, že sa chceme zamerať na plnospodárstvo, ale máme aj ďalšie oblasti ako plnospodárstvo v Afrike. Je dôležité, aby sa ľudia tam dochádzali, dokázali sami v plnospodárstve uživiť vďaka novým technológiám. Je tu tiež otázka súdržnosti. Zaoberáme sa e, e, e, vozidlami a obnoviteľnými zdrojmi energie, elektrickými vozidlami, zaoberáme sa senzormi, umelým umelou um, inteligenciou a tak ďalej, ale tomu všetko musí byť e, ísť e, v záujme našich e, občanov, miestnych samozpráv. Musíme spolupracovať nielen v Európe, ale na národnej úrovni a vďaka obchodnej dohode s Japonskom by napríklad Japonsko by mohlo ponúknuť veľa služieb a tovarov. My chceme byť viacej prítomní v Japonsku. Mohli by sme rozvinúť naozaj e, bohatú spoluprácu e, v oblasti rozvoja. Európsky parlament, e, STOA v ITRE a tak ďalej. Chceme byť konsekventní v našich aktivitách a chceme, aby mass media boli informované o tom, že technologický vývoj a pokrok to je jedna z našich priorit. Ďakujem za pozornosť. Ak dovolíte, hovorí pán Buzek, ja rád by som poďakoval rád všetkým rečníkom tejto prvej časti nášho zasadnutia. Teraz vás poprosím o niekoľko minút prestávky a za ten čas by som poprosil účastníkov prvého druhého panela, aby prišli k predsedníckému stolu pani Kristýna Russo, pán Jasukazu Irino, pán e, Čubači alebo Chubači a pán McKinnell. A profesor Burgiňo bude moderátorom, je to predseda Európskej rady pre výskum. Vymeníme sa a ďakujem vám všetkým. Ak dovolíte, tak mám za úlohu uviezť ďalší panel a druhú časť nášho zasadnutia, ktorá má riešiť hlavné výzvy, ktorým nás svedčili Horizont Európa spolupráca prostredníctvom fóra STS. Máme tu celú sériu rečníkov, ktorí sa budú venovať tejto téme ako prvá pani Kristina Ruso. riaditeľstva pre generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie a je riaditeľkou pre medzinárodnú spoluprácu od júla 2017 je zodpovedná za spoluprácu a výskum vývoja spoluprácu s medzinárodnými partnermi na posilnenie e, vedeckej excelencie. Nech sa páči, máte slovo. Dobre popoludne želám všetkým, hovorí pani Ruso. Ja len veľmi ťažko budem nadvezovať na prejav pána komisára Mojedaša na diskusiu, ktorá pred chvíľou prebehla. A aj vzhľadom na časové obmedzenia, trošku meškáme, budem veľmi stručná. A len úvodom Ide o hlavné výzvy, ktorým ľudstvo čelí. Je to rámcový program 9 spolupráca, otvorenosť Európy, spolupráca aj vďaka fóru STS 9. rámcový program Horizont Európa tak má to je jeho názov. A navrhol sa aj vo VFR, bol navrhnutý práve na to, aby sme videli, aké sú základné výzvy, ktorým ľudstvo v tomto čase čelí. Veľmi veľa sme spolupracovali, keď sme pripravovali 9. rámcový program a konzultovali sme všetkých zainteres- zainteresovaných aktérov, vedeckú, spoločnosť na národnej, medzinárodnej úrovni, aby e, sme sa e, s, k občanom dostali aj spolu s vedeckým svetom, aby sme pochopili, aké sú tie obrovské výzvy, ktoré musíme spolu prekonať. Týmto e, rámcovým programom Horizont Európa spustil sa veľký konzultačný proces a ako určite dobre viete, nebudem zachádzať do detajlov, tohto programu bude sa príjmať 7. Eh, júna, ale ako správne povedal pán komisár, keď sa bude schvalovať VFR Horizont Európa, bude mať tri piliere. A ja sa sústredím na pilier o globálnych výzvach, inovácia a otvorená veda. Tento pilier o výzvach musí zadefinovať, aké sú tie najväčšie výzvy, ktorým budeme musieť všetci prekonať s vedeckou spoločnosťou, s občianskou spoločnosťou. A tento pilier sa bude štrukturovať tak, aby, aby sme jednak dosiahli udržateľné cieľa, venovať sa zdravotníctvu, vlastným zdrojom, bývaniu, klíme, mobilite, energetike, aby sme mali e, nízkouhlíkovú spoločnosť. A ďalšou kľúčovou otázkou pre transformáciu nášho hospodárstva, teda ďalším otázkam, je potrebné, aby sme všetci spolupracovali v tejto vedeckej oblasti. Budem sa snažiť stručne rozprávať, aká bude naša spolupráca a stratégia s Japonskom, keďže tu máme niektorých predstaviteľov fora STS. Rada by som upozornila na to, že Japonsko pre EÚ je e, vedeckým aktérom, ktorým ide smerom inovácia, rozvoja. Máme pred sebou rovnaké výzvy. V Japonsku tiež e, dochádza k starnutiu obyvateľstva, prístup k prvotným surovinám, vylepšenie blahobytu občanov a máme rovnaký prístup ku kľúčovým medzinárodným cieľom. Často a stále vedieme dialog s touto krajinou, a pravidelne sa stretáva stály výbor spolupráce EU japonsko aby sme sa venovali tým oblastiam, ktoré nás zaujímajú, ako sú obnoviteľné zdroje, zdravotníctvo, klimatické zmeny, automatické vozidla. To sú významné oblasti, kde EÚ a Japonsko a vedci e, aj z iných krajín môžu spojiť svoje úsilie, aby prispeli k vývoju a aby čelili tým veľkým výzvam ľudstva a ľudské bytosti do budúcnosti. Ďakujem a budúcim rečníkom pán Jasukazu Irino je výkonný zástupca predsedu JETRO, je to Japonská organizácia pre zahraničný obchod. Bol zároveň aj zastup, generálnym riaditeľom pre obchod, pre ministerstvo pre obchod a priemysel pán Irino. Vyštudoval právo na Tokijskej univerzite a ako bol aj hospodársky šarže d'affaires kancelár japonskej ambasády v Polynexi. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma uviedli. Moje meno je Jasukasu Irino a som predstaviteľom JETRO a veľmi ma teší, že sa vám môžem prihovoriť na tomto stretnutí. JETRO to je japonská organizácia pre medzinárodný obchod a my podporujeme obchod eh, medzi Japonskom a eh, celým svetom. Máme 74 regionálnych zastupiteľstiev v 50 krajinách a máme zamestnancov aj v Bruseli, ktorí sa tu dnes zúčastňujú. Máme teda takúto širokú sieť, ktorá vykonáva mnohé aktivity po, hm, v rámci celého sveta. Toto je mm, propagačná organizácia a JETRO e, Japonsko e, sa zameriava do budúcnosti a chceme uľahčovať obchodovanie a podnikanie medzi Japonskom a zvyškom sveta. Je to obchodná a investičná organizácia a preto by som sa chcel zamerať za, na dve témy, ktoré sa týkajú našich aktivít a globálnych víziem. Predovšetkým JETRO sa zúčastňuje na medzinárodnom obchode v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie. Podporujeme programy pre startupy, a pre mňa je to naozaj e, veľká e, radosť, keby tieto témy si zachovali svoju dynamiku aj do budúcnosti. Štruktúra sa v poslednej dobe dramaticky zmenila, a to v dôsledku štvrtej priemyselnej revolúcie. Toto nemožno e, vysvetliť bez toho, že by sme hovorili o inováciách táto štvrtá priemyselná revolúcia vytvorila podnikateľské oblasti a to je robotika, umelá inteligencia a digitálny svet. A toto prerástlo tradičný podnikateľský rámec. My musíme tento trend podchytiť a to sa nám podarí len vtedy, keď sa budeme venovať tomuto medzinárodnému obchodu. My sme pomáhali startupom e, e, inováciám aj v zámori. Tieto startupy prinášajú inováciu do spoločnosti tým, že vytvárajú nové produkty a služby. E, tým, že sa zúčastňujú domáceho aj zámorského trhu. V rámci týchto aktivít, ktoré som už spomenul, my sa zúčastňujeme aj na medzinárodných e, vývojoch, ktoré sa týkajú e, robotiky. V roku 2017 sme sa zúčastnili výstavy CEBIT v Hanoveri a ja, Jetro a Japonsko tam malo veľké zastúpenie. Za Japonsko môžem povedať, že digitalizácia ide ruka v ruke s novou technológiou, ako je napríklad IoT. A toto je pre nás dôležité, aby sme sa zamerali aj na energetiku a na environmentálne výzvy. Tieto inovácie musíme prepojiť s novými technológiami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 JETRO bude naďalej pokračovať vo svojich aktivitách a zapracúvaní nových perspektív do novej technológie a budeme riešiť aj sociálne záležitosti. JETRO robilo aj také aktivity, ktoré vedú k inovácii a preto je mimoriadne dôležité prelomiť bariéry medzi spoločnosťami a laboratóriami. To znamená, že nie len spoločnosti, ale aj staré startupy a tento inovačný ekosystém a rast v tom hrá dôležitú úlohu. Príklad JETRO, náš inovačný program, ktorý nazývame JIT, je špeciálnym osobitým programom, ktorý sa zameriava na startupy a podniky v zámori, kde ponúkame nový biznis model, mo- mentorovanie. To sa týka aj spolupráce Európy a Japonska a kde očakávame ďalší rast v rámci vymieňania si skúseností a zvýšenia investícií. Takže tento DIP je pre nás mm, program, ktorý chceme spustiť e, túto jeseň. Jetro hrá dôležitú a aktívnu úlohu v programe vlády pri podpore startupov. O 4 roky neskôr Mm. sa bude konať mm, sa bude e, vo, vo februári vo Španielsku budúci rok sa bude konať ďalší seminár. A takéto stretnutia, ktoré spájajú podniky a univerzity, e, sú pre nás dôležité. Práve táto inovácia je riešením v oblasti priemyslu Japonské a európske startupy sú teraz oveľa dôležitejšie ako v minulosti a toto umožňuje podnikom ďalšie príležitosti. Rád by som skončil tým, že by som vám predstavil novú aktivitu na podporu startupov. JETRO prispieva k vede a technológie mm, e, na tomto fóre tým, že pôsobíme ako prepojenie, ako most a dúfam, že dnešný e, seminár bude katalizátorom pre ďalšie posilnenie našej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Thank you, Mr we're moving to the next, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán Irino. A teraz by som prešiel mm, k ďalšiemu rečníkovi. Pán Rioji Čubači, ktorý je predsedom Národného inštitútu pre priemysel, vedu a technológiu E, viem, že ste pracovali v firme Sony, ale nechcem tu opakovať všetky vaše uh, E, posty, ktoré my ste tam prešli. Áno, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali a ja by som vám rád predstavil japonské iniciatívy. Po priemyselnej revolúcii veda a technológia sa rozvíjala v rámci hospodárstva tým, že využívala prírodné zdroje a kapitál. Na druhej strane spôsobila závažné problémy ako napríklad ničenie životného prostredia, prostredia a očerpávanie energetických zdrojov. Globálne klimatické zmeny sú tiež problémom, ktoré musíme vyriešiť. Medzinárodné snahy sa zna, zaznam, zamerali na znižovanie skleníkových e, plynov podľa kiotského protokolu. Naše priority sa zameriavajú na 3E a S, e, energetika, ekonomická e, dostatočnosť a e, životné prostredie. 26 chceme znížiť emisie do roku 2030 a chceme zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Um, Zatiaľ však e, tu u nás predstavuje len 15 produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov a naša vláda sa zameriava na zvýšenie tohto pomeru po roku 2030. A toto musí byť našim hlavným zdrojom energie budúcnosti Avšak stále ešte v rámci energetiky čelíme veľkým prekážkam. Náklady na e, výrobu energie sú vysoké a aj súčasná energetická sieť je technologicky nedostatočná. Pre Japonsko to znamená veľkú výzvu e, v rámci pre nás je zatiaľ hospodársky nemožné e, dodávať e, e, energiu z susedných krajín. Tento prenos energie je komplikovaný a toto je veľký problém pre naše elektrárne. Čo však možno urobiť, aby sme vyriešili túto situáciu? Tieto výzby sa nedajú vyriešiť jednou spoločnosťou. Verejný a súkromný sektor musí v tejto oblasti spolupracovať, aby sme tento problém vyriešili. Vynaložili sme značné snahy, aby sme prepojili technológie a ich komercionalizáciu. My v rámci vedy a výskumu sa tomu už dlhodobo vinujeme a mm, v roku 2011 sme prekonali prekonali energetickú katastrofu, nukleárnu katastrofu a na základe toho sme vo Fukushime zriadili Inštitút pre využívanie obnoviteľných zdrojov. Musíme sa zamerať na prenos energie a uchovávanie energie a to sa nám podarí fotovoltaikou a novou generáciou eh, elektriny. Napríklad zameriavame sa na moderné technológie, ktoré chceme navýšiť o 30 a tvorbu, výrobu e, elektriny chceme optimalizovať zvýšením rýchlosti. Okrem toho máme národné projekty, ktoré sa zameriavajú na vodíkové články, najmä pokiaľ ide o vodík, tu máme nové zdroje ako e, nové nosiče, amoniak a tak ďalej, ktoré majú tak výhody ako aj nevýhody. Musíme ich však využívať a pre každý nosič musíme nájsť to vhodné použitie. Máme dodávateľov v Jakonsku, ktorí majú vytvoriť systém riadenia energetiky budov a to na základe obnoviteľných zdrojov. Ide tu o elektrinu a vykurovanie budov. Tiež vyžadujeme zber elektriny v rámci existujúcich elektrických sietí. Produkujeme e, polovodiče na základe mm, kalium, e, nitritu, e, dusičnanou draslíka a silikónov. My sme vyzvali výskumníkov v rámci celého sveta aby sa na toto pripravili. Európska únia teraz pripravuje nový program Horizont Európa a energetika je jednou z hlavných cieľ. My sme e, viedli výskumy v rámci obnoviteľných zdrojov energie, aj spoločné centrum, energetické centrum Holandska a tak ďalej. Musíme čeliť týmto výzvám a posilniť našu spoluprácu, aby sme tieto problémy spoločne vyriešili. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pán Čubači za tento mimoriadne dobrý príspevok. A teraz by som sa obrátil na pána Henryho McKinnella, ktorý je predstaviteľom a predsedom Združenia Moodyho. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma teší, že sa tu môžem e, zúčastniť dnes. Ja sa lepšie cítim v rámci diskusie ako e, pri odpovedi na otázky. Ale možno, že otázka, e, ktorú si položíte vy, čo robí predseda e, spoločnosti Moody's, e, pokiaľ ide o globálne zdravie. Aj v dnešnej dobe si Stanford myslí, že je najlepšou univerzitou Mňa prijali aj na Stanford, aj na Harvard a ja som sa rozhodol pre Stanford ale mm, predtým ešte, než som sa venoval akademickej činnosti, som chcel mať e, skúsenosti z priemyslu a išiel som do spoločnosti Pfizer, kde som v Japonsku pracoval dva roky a potom o niekoľko rokov neskôr som bol výkonným riaditeľom a vtedy to bola veľmi veľká výskumná farmaceutická spoločnosť. A nemám štyri deti, ktoré sa narodili v štyroch rôznych krajinách. Takže e, mal som naozaj osobné skúsenosti počas, e, po, po, v rámci celého sveta. a Veľmi často sa ma týkajú na, tieto, na túto zdravotníckú starostlivosť, aké sú rozdiely v rámci celého sveta, ale nemám lepšiu odpoveď, ako povedal Mahatma Gandhi počas svojej prvej e, návštevy v Londýne. Tento muž sa venoval e, nenásilným reformám a jedného dňa, keď vystúpil z auta, tam boli reportéri a novinári a niekto sa ho opýtal. Tá otázka bola, čo si myslíte o západnej civilizácii? A Mahatma sekundu rozmýšľal a povedal, že no, bolo by to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 Čiže ja si myslím, že naozaj by to bolo dobré. To je moja odpoveď, pretože nepoznám žiadnu krajinu, ktorá by bola spokojná so svojou zdravotníckou starostlivosťou, aj keď po celom svete sú rôzne modely. A práve táto nespokojnosť, e, teda jedna, jedna vec je prístup k zdravotnému systému a tá druhá vec je, ako si to môžeme dovoliť, čo si z toho môžeme dovoliť. No a ten problém prístupu k zdravotnej starostlivosti spravodlivosti je e, napríklad v, e, v Saharskej Afrike. Moje skúsenosti v rámci celého sveta a aj ten fakt, že som bol poradcom e, Georgia W. Busha v oblasti zdravotníckej starostlivosti je, že svet reagoval na výzvy e, infekčné choroby v Afrike. To sa riešilo celosvetovo a viem, že e, táto zdravotnícka starostlivosť to nie je ako potravinová pomoc, že jednoducho tie potraviny tam doveziete nákladiakom a tým ľuďom to odovzdáte, ale v rámci týchto ochorení je to komplikovanejšie. Tieto, lieky musí, tieto, tieto choroby musíte najprv diagnostikovať, diagnostifikovať a potom sa poskytnú lieky, ale mám niekoľko priateľov, ktorí sú špecialistami na infekčné ochorenia a my sme si mysleli, že je veľmi dôležité toto, tieto ochorenia potláčať lokálne. A našou víziou bolo, že vyškolíme stovky, ktoré potom budú školiť ďalšie tisícky a milióny a 10 e, rokov sa tomu už venujeme, toho času zamestnávame 2000 ľudí a teraz máme 25 tisíc, ktorých e, školíme v Afrike z 27 rôznych krajín, Vrátanie Austrálie aj Holandska, to je zaujímavé. No a ďalej chceme vyškoliť stovky a tisícky, ktoré potom budú liečiť milióny. E, takže tým dôvodom je, že sa snažíme komunikovať. Áno, v oblasti zdravotnej starostlivosti stojíme pred veľkými výzvami, ale prečo jednoducho sa o tom neporozprávať a nerobiť niečo? Áno, máme na to schopnosti. A zaujímavým výsledkom bolo, keď e, navštív, navštevujete tieto idei, toto sú tie inštitúty, ktoré sa venujú um, ktorí sa venujú týmto infekčným chorobám a je tu MKS. MKS to je um, teda vzdelávanie a šírenie vzdelávania. Ďakujem veľmi pekne, áno, toto je veľmi pekný záver, ale je to aj návrh, ako konať. Takže teraz už um, čas kvapí, už nemáme veľa času. V Japonsku v Japonsku je bezpomienečne nutné byť presný, preto musíme skončiť na čas. Ale predsa len máme ešte trošku času na niekoľko otázok. Žiadne otázky nie sú, tak by som sa chcela veľmi pekne poďakovať našim rečníkom za ich príspevkoch za ich príspevky. A teraz e, druhá časť, druhý panel. A e, tomu mám predsedať, čiže pani Smolčič bude ďalšou pan- panelistkou pani Julie Maxton a pán Motoko Kotani. Well, while the speakers are coming, since I'm really under pressure of time, e, Keďže naozaj nemáme dosť e, času, ako sa tu menia panelisti, uvediem stručne e, túto časť, ktorú som mal pôvodne moderovať. Jej názovom je výskum vychádzajúci zo zvedavosti, ako by Horizon Europe mohol prispieť k budúcim výskumným prelomom. Chcem povedať, že výskum je naozaj ekosystémom, vychádzajúci z podpory, eh, ktorá má byť mnohostranná jedným eh, spôsobom. Zo spôsobov je eh, spôsob, ktorý robí European Research Council, ktorý podporuje pomocou konkrétnych kontraktov vedcov, ale sú aj iné spôsoby, aj spôsob napríklad podporovať siete vedcov. To je dôležité pre medzinárodnú spoluprácu, pretože E, môžu tu ľudia e, zdieľať e, spoločné záujmy, takisto sú aj iné spôsoby, ktoré sú dôležité preto, aby fungovali laboratória a aby sa zabezpe- a keďže tí ľudia, ktorí robia výskum, sú naozaj ľudia, treba im aj dať k dispozícii potrebné pozície, potrebnú kariéru. Takže treba mať toto na pamäti, keď sa hovorí o ekosystéme výskumu. A výskum, ktorý vychádza z zvedavosti, je e, prirodzene spojený e, v mysliach ľuďoch s výskumnými projektami, ktoré e, môžu veci posúvať rôznym agentúram. Ale Japonsko je veľmi dobrým príkladom svojou organizáciou svojho inštitútu pre vedu a technológiu, že aj keď identifikujete nejaké veľké priority, môžete ešte stále mať prístup výstup z dola nahor. Aj e, po tom, čo ste si už e, stanovili e, možné priority, sa môžete spoliehať ďalej o, na teda záujem vedcov a to, čomu sa chcú venovať. A tu je dôležitý aj e, konkrétny dopad. To už spomnul komisár Mödas aj keď e, e, dopad nie je kritérium pre e, výber projektov, vždy po ňom musíme volať. Veci sa musia snažiť o maximalizáciu dopadu. Samozrejme, môže to ísť z ich vlastnej iniciatívy, alebo môžu byť aj iné spôsoby, ako to dosiahnuť. A otázka prepojenosti výskumu inovácií. E, tá sa e, tá, takto, takým spôsobom prepája s dopadom. Chcel by som teraz už udeliť slovo pani Vernese Smolčič, ktorá dostala e, grant výskumný na fakulte vedy e, v Univerzite v Záhrebe. V Chorvátsku máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že je to pre mňa veľká česť, že môj projekt môžem predstaviť pred vami. Eh, pripravila som si eh, niekoľko priesvitov, ktoré budú sprevádzať môj eh, prejav. Venujem sa projektu vlastne astrofyzike. Pracujem na mojom projekte na Zagrebskej univerzite. Išlo jeden z prvých projektov, v mojom prípade, ktoré dostalo Chorvátsko. Momentálne máme 5 eh, tak, eh, takýchto projektov je v Chorvátsku. Chcem sa vám trošku lepšie predstaviť na úvod. Robím to v kontexte otvorenosti, o ktorej sme dnes počuli. Moja akademická cesta bola veľmi eh, medzinárodná a toto sa vlastne vyžaduje pre úspešnú akademickú kariéru, pretože e, transfer vedomostí sa maximalizuje v medzinárodnom otvorenom prostredí. Master som vyštudovala v Chorvátsku na Zahrebskej univerzite, kde momentálne e, pracujem ako asociovaný profesor. E, P, e, PHD som si urobila v Nemecku, v Heidelbergu. E, Eh, následne eh, som eh, pôsobila na viacerých univerzitách via vrátanie USA aj Austrálie či v Nemecku, takže dosť veľa som cestovala. V roku 2013 po 10-ročnej kariére mimo Chorvátska som sa vrátila do Chorvátska. Môj výskum sa venuje e, po e, e, oblasti pozorovateľskej astrofyziky. To znamená, že používame najlepšie teleskopy na svete, aby sme pozorovali časti oblohy. A technológia je medzičasom taká pokročilá, že napokon teda musíme narábať s obrovským množstvom údajov Eh, pracujeme s tými najlepšími teleskopmi na svete, takže tento typ výskumu si vyžaduje veľké medzinárodné výskumné týmy, ktoré spolupracujú na týchto setoch, veľkých setoch dát, big data sets, takže väčšinou 100-200 ľudí pracuje v jednom týme, členovia eh, týmu sú eh, z celého sveta, Obzvlášť e, ten e, projekt, ktorý vediem, e, má sa venovať určitým aspektom evolúcie galaxie. My, evoluční kozmologovia, sa radi venujeme tejto téme, lebo je tam veľmi veľa otáznikov. Cieľom je študovať určité aspekty toho, ako galaxie rastú, od e, teraz rodenia sa vesmíru až do dnešného dňa. tento projekt je veľmi dôležitý, pretože e, naozaj technológie sa veľmi zmenili za posledných 10 rokov, postúpili veľmi dopredu čase, kedy som dostala grandierce, tak to bolo v čase, kedy inštrumenty nám dovolovali robiť obrovské pokroky oproti predchádzajúcej e, generácii výskumu v tejto oblasti a, a je to tu e, odrazené e, na tomto jednoduchom grafe, ktorý ukazuje dva hlavné parametre v mojej oblasti pôsobenia. Pozorujeme teda Eh, oblohu s teleskopmi do určitej hĺbky. Čím hĺbšie, tým lepšie. E, takže to vidíte na tomto diagrame e, hore. E, čím väčšia oblasť, ktorú pozorujete, to je tiež lepšie. Na tomto diagrame je to zľava doprava. Všetko, čo je vľavo a dole, na tomto diagrame je to najlepšie možno dosiahnuteľné. Tie šedé symboly, ktoré tu vidíte, sú v zásade to, čo umožňovali predchádzajúce e, prieskumy to je teda v, e, horná časť diagramu a zlepšenie nástrojov a, a ešte, sa ešte plánujú aj samozrejme do budúcnosti. A takže postupne sa bude zaplňať tento priestor e, e, napravo dole. A teda e, vidíte, že tu budú možné veľké kroky vpred, čím sa bude prepájať minulosť, minulé projekty s tými, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti. Projekt je rozdelený do troch častí. Chcem venovať, e, určité aspekty rastu galaxií, hlavné komponenty a dôležitým aspektom je prepojenie tohto s budúcimi e, prieskumami. Takže dosť e, o astrofyzike. Chcem teraz povedať, čo MIRC vlastne umožnilo v Chorvátsku. Dostala som takto možnosť vytvoriť eh, jednu z prvých eh, vedeckých eh, skupín v Chorvátsku, ktorá robí naozaj vedu na vysokej úrovni, vysoko vysoko konkurencieschopnú. Tu vidíte fotografiu vietro študentov PhD a výskumníkov e, už po doktoráte, ktorí sú medzinárodní. E, posledný k nám prišiel z Fínska, teraz sa zaoberá dátovým výskumom opäť vo Fínsku, po tom, čo viac než 3 roky strávil na našom projekte. Druhý e, výskumník, ktorý ukončil svoj doktorát, je z Austrálie teda táto výskumnička e, ukončila práve svoj kontrakt e, pred pár týždňami a prechádza do Južnej Afriky, aby pracovala v nezávislom výskume na e, základe štipendia, ktoré tam dostala. Tretím bola Talienka, ktorá dostala podporu Marie Curie a teda presunie sa do Paríža. Takže naozaj to bol úžasný spôsob ako e, vytvoriť veľmi plodný mladý tím e, výskumníkov v Chorvátsku. Ďalšia vec, ktorú by som chcela e, zdôrazniť, je, že toto financovanie nám tiež umožnilo byť medzinárodne prepojený. Veľkú časť financovania sme mohli venovať práve nášmu prepojeniu s ostatnými kolegami v Európe, v Austrálii a v USA a napríklad aj v Čile. Takže výsledky nášho projektu e, sú, že sme e, e, publikovali približne v 40 publikáciách, ktoré sú peer-reviewed. To predstavoval aj dobrý základ pre tréning mladých výskumníkov, ktorí sú momentálne veľmi úspešní, dostávajú ďalšie štipendia. Prvý študent PhD práve pôsobí na, eh, v Heidelbergu na štúte Maxa Plancka. Pre mňa bolo neočakávané, že eh, toto jerce, ktoré dostávam v Chorvátsku, eh, že to bola veľmi zaujímavá téma pre médiá. Prezentovali tento projekt, internacionalizáciu nášho projektu, venujú sa tomu 4-5 rokov E, boli sme v televíznych programoch, e, boli sme e, interviovaní, boli s nami rozhovory v televízii, v rozhlase, v novinách. A umožnilo to teda publicitu a vytvorilo to komunikačný kanál s verejnosťou o vede, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Thank you very much, Dr. Smolčič. So now the next speaker is uh, Ismail uh, Ďakujem veľmi pekne, pani uh, Smolčič. Eh, slovo eh, má teraz. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the, the topic is really curiosity-driven risk má pán Sera Geldín z Egypta, z knižnice v Alexandrii. Ďakujem veľmi pekne. Eh, keď sme eh, diskutovali o tom, ako riešiť problémy, eh, rozmýšľali sme nad tým, že či je dobré investovať do toho, aby sme to, čo je v laboratóriu, uviedli na trh, alebo či je lepšie investovať do laboratória ako takého, pretože aj tá druhá časť potrebuje podporu a inovácie. Ja si myslím, že by bolo chybou pre inštitúcie takej veľkosti, ako je EÚ, keby sa nezabrali práve výskumom e, vedeným zvedavosťou. Je to naozaj veľmi dôležité. E, pozrieme sa teda na to, ako e, vlastne z toho vychádza všetka, všetka, všetka technológia a nevieme, kam takýto výskum vedie, pretože aplikovaný výskum vychádza z toho, čo je široko známe a výskum vychádzajúci zo zvedavosti nás vedie za tieto hranice pravdepodobne to všetko e, nes, e, nestransformuje, ale pozrime sa na to, ako vyzerala situácia pred viac než pred 100 rokmi, keď je ten 26-ročný e, neznámy človek bez PhD, nepracujúci na univerzite pán Albert Einstein, zverejnil 5 strán, ktoré zmenili svet. A odvtedy The uh, great uh, uh, scientist Niels Bohr uh, started spending a lot of time v, následne, čo sa stalo, na patentovom úrade sa z, z, z, veľmi dlho venovali tomu, aby pochopili vlastne e, obsah týchto jeho e, stránok. No a vyzeralo to veľmi zvláštne. Pýtali sa, na čo toto môže byť užitočné niekedy, ale nevieme si predstaviť, nič z druhej polovice 20. storočia, pokiaľ ide elektroniku, komunikáciu, mobilné telefóny, počítače, čo by nebolo e, vlastne zrodené e, z tohto objavu. Takže Keby títo ľudia e, e nestrácali svoj e, čas nad e, týmto typom výskumu vychádzajú e, zo zvedavosti, tak by sme tu nemali druhú polovicu 20. storočia, takže takto je to dôležité. Majme to na pamäti. Teda e, vítam to, že EÚ bude venovať e, aspoň 100 miliard, dúfajme, že viac práve tomuto. E, Treba sa sústrediť na otvorenú vedu, globálnu vedu. A pozrieme sa aj na konverziu viacerých e, teda, druhov e, vedy. E, naozaj tu dochádza k približovaniu sa napríklad v oblasti mapovania údajov, DNA, hľadania nových spôsobov e, aplikácie, e, syntetická biológia. E, ďalšia oblasť, ktorú by som chcela navrhnúť, je multidisciplinárnosť, pretože túto potrebujeme, aby sme sa venovali témam ako sociálna inklúzia, sociálna mobilita, rodová rovnosť či životné prostredie. A treba sa tiež osobitne sústrediť na Afriku, to je moje tretie odporúčanie. Prečo? Pretože Afrika momentálne predstavuje 1,2 miliardy ľudí a odhaduje sa, že koncom storočia e, sa zoštvornásobí počet e, jej obyvateľov. Niektorí e, vychádzajú z toho, že sa iba strojnásobí. A to je neuveriteľné, keď e, si predstavíte e, toto veľké zvýšenie e, populácie. Takže je to dôležité, pretože život v Afrike bude veľmi ťažký. 95% polnohospodárstva závisí od dažďu. Dažde budú čoraz riedkavejšie, nepredvírateľnejšie. takže bude sa treba zaoberať potravinovou bezpečnosťou pre populáciu a teda zabezpečení potravín pre nové rastúce mesta, takže e, takéto zdroje, inteligentné mesta, vo všetkých oblastiach potrebujeme spoluprácu. A teraz posledná otázka, ako spolupracovať? Žiaľ Bohu, v minulosti tu bola tendencia rozmýšľať v rámci kontaktov medzi ministrami, medzi vládami. Ja by som chcel vás vyzvať, aby EÚ začala rozmýšľať nad tým, aby sa navrhli určité problémové oblasti a aby sa potom umožnilo, aby tieto problémové oblasti a napríklad taxonomia biologickej diverzity v niektorých krajinách. Potom potrebujete niekoho e, e, v teréne, kto to bude robiť. Nemôžete mať len niekoho, kto bude vo Fínsku sedieť v laboratóriu. To znamená, že profesori alebo výskumníci v Európe, ktorí sú financovaní Európou, by e, e, e, museli venovať týmto výzvam tak, aby hľadali svojich spolupracovníkov v samotných týchto krajinách a zvolili by si tam tých najlepších. A takto naozaj vytvárate spoluprácu, keď výskumníci a vedci sa stretnú, aby riešili problémy ako tým, ako medzinárodný tým. Je to veľa efektívnejšie než eh, kanalizovať to byrokratickými postupmi cez ministerstva a iné skupiny. A eh, teda na základe tohto mám, eh, som, som si istý, že budem mať možnosť zmaximalizovať tie všetky príležitosti, ktoré EÚ poskytuje nielen krajinám EÚ, ale celému svetu. Ďakujem pán Seregoldin, pán profesor a teraz pani doktorka Julie McSonnell, ktorá je riaditeľka uh, Julie McStone, výkonná riaditeľka Royal Society vo Veľkej Británii. by som chcel poďakovala pánovi Kočimu a teda tomu, eh, že nás viedol k tejto inšpirácie, k tomu, ako vedie fórum STS. Kráľovská spoločnosť je vedecká akadémia, máme obrovskú históriu vo Veľkej Británii, viac ako 350 rokov, ale od samého začiatku e, sme mali medzinárodné záujmy a pôsobenie. Samozrejme, že v tých skorých dobách sa to prejavovalo rôznymi vedeckými expedíciami. Pán Ku, ktorý e, objavoval Austráliu, alebo iní výskumníci, ktorí objavovali Arktídu. To boli tie úvodné činnosti, ale my by sme teraz radi presadzovali excelentnosť vo vede, chceme podporovať vedcov a chceme uznať tú najlepšiu vedu v tom najlepšom zmysle slova všade na svete. Kráľovská spoločnosť spolupracuje s viac ako 60 krajinami vo všetkých kútoch sveta a niektoré tieto krajiny vedú vynikajúci výskum, ktorý vychádza z tej zvedavosti a iné krajiny skôr idú cestou aplikovaného výskumu a potom sú tie, kde ten výskum je v takej rannej fáze a my sa snažíme posilniť ich a kapacity. Ja by som nadviazala na Izmaila a to, čo sa deje v Afrike. Tam by sme chceli spustiť nový program. Sme tam už 20 rokov alebo viacej. Ale teraz spúšťame obrovský výskumný program pre budúcich lídrov v africkej vede. A teraz sa dostávam k EÚ. Program Horizont Európa je e, vynikajúcou, fantastickou príležitosťou a výška rozpočtu je obrovská, 100 miliárd eur. To je naozaj vysoké číslo. A je tu veľa signálov, že EÚ sa snaží nájsť svoje miesto v globalizovanom svete. Už sme hovorili o Laniho správe. ktorej sa hovorí LT e, správa laboratórium, aplikácia a výskum. Teda investície do výskumu a vývoja to je zásadná záležitosť na to, aby Európa mala lepšiu budúcnosť v tom svete, ktorý sa neustále mení. Je potrebné meniť poznatky v inovácii a hovorí sa tiež, že medzinárodný výskum musí byť založený na spolupráci a že aj pre európsky výskum a inovácie je musí byť takou značkou práve spolupráca, takže si myslím, že si to všetci uvedomujú a snažia sa vytvoriť príležitosti v rámci nového programu Horizontu, aby EÚ bola skutočným lídrom v globalizovanom svete. Tento rámcový výskumný program vychádza zo spolupráce a ponúka veľa príležitostí spolupráce s krajinami mimo EÚ, či už sú zemepisne blízko EÚ alebo vzdialené. Aj dnes sú tu zástupcovia krajín, ktoré sú vzdialené a tento rozpočet oceňujeme, vítame. Oceňujeme všetky financie, ktoré podporujú výskum, ktorý je založený na zvedavosti eh, alebo aj ten aplikovaný. Je to možnosť, ako zmeniť budúcnosť, nie len budúcnosť EÚ, ale budúcnosť nás všetkých. A tiež tu padla jedna poznámka o investíciách, ktoré Japonsko do výskumu dáva. Európe 1,3 HDP, v Japonsku je to 2,6 Teda Japonsko dáva dvojnásobok financí zo svojho HDP. A v novej správe sa hovorí o využívaní rizikového kapitálu alebo o využívaní potenciálu výskumu o rôznych nových modeloch, ktoré môžu zlepšiť prosperitu a ktoré by priniesli prospech celému ľudstvu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, Julie. A teraz pán doktor Motoko Kotány, výkonný riaditeľ firmy alebo pani Motoko, je to pani Motoko Kotány, výkonná riaditeľka výskumného inštitútu RIKEN. Ďakujem pekne, hovorí pani Kotany. Rada by som hovorila o tom, ako podporovať výskum založený na, založený na zvedavosti. Nemôžeme zabúdať na to pri tomto druhu výskumu a prístupe, že že vychádzame z poznatkov, ktoré sa postupne nahromadili a ktoré postupne vedci priniesli. Ja sama som matematička, a hovoríme tu o rôznych matematických koncepciách, matematika prináša inšpiráciu aj pre ďalšie vedecké odbory. Spojené kráľovstvo napríklad nedávno vydalo správu Era automatiky a tam sa hovorí o tom, že narastie úloha matematiky pre digitálnu spoločnosť. Ale ja by som dodala, že v tom základnom výskume sa tiež objavili základné matematické myšlienky, niekoľko príkladov. Napríklad teória čísel. Tej sa volá kráľovná matematiky. Ona je síce veľmi pekná, ale často nepochopená. Možno ste hovorili o terma, termatovom vzorci. Je to vlastne veľmi jednoduchý vzorec z roku 1637. Teda je tu už takmer 380 rokov medzi nami. A nakoniec sa tento vzorec e, vylúštil až v 33. 1933. vďaka jednému softveru. A je to veľmi jednoduchá otázka, ale zároveň veľká výzva pre teóriu čísel. A to je inšpiráciou pre zvedavosť v matematike. Do tej doby tento pojem nikoho nenapadlo aplikovať na teóriu čísel a dnes je to kľúč pre celú oblasť kryptografie, ktorá má za úlohu zabezpečovať naše údaje a komunikáciu a to je veľmi dôležité pre fungovanie našej digitálnej spoločnosti. Naša univerzita bola založená pred viac ako 100 rokmi a jedným zo základných prvkov našej národnej stratégie bola výrazná podpora japonského priemyslu. Japonskí výskumníci pracovali veľmi tvrdo a mali aj trochu šťastie, že mali dostatok slobody, aby mohli svoju vlastnú zvedavosť vo výskume uspokojovať a to nám prinieslo excelentné výsledky, ako sme mohli vidieť na nedávnom úspechu Nobelovej ceny, ktorá poputovala práve do Japonska. Ako inovácia, tak aj výskum v oblasti výskumu založenom na zvedavosti, tak oni sa navzájom podporujú. Som tu v mene Inštitútu Riken a ak dovolíte niečo, by som o ňom povedala. Ide o Národný výskumný inštitút prírodných vied – je to taký raj pre vedcov a volá sa tak nielen preto, že by tam bolo veľmi veľa financií, ale skôr majú veľmi veľa slobody na to, aby mohli uspokojovať tú vlastnú prirodzenú zvedavosť. Riken generuje vlastný výskum a zároveň zaisťuje výskumnú infraštruktúru pre iných japonských vedcov a pre vedcov z celého sveta. A povedala by som, že takáto infraštruktúra je veľmi dôležitá, aby bola otvorená k tomu najširšiemu použitiu. Napríklad Asia Amanakara na univerzite v Kyoto objavil bunky IPS a to bol naozaj obrovský prielom v oblasti výskumu virológie. Tento vedec využil databázu, ktorá bola založená práve týmto inštitútom RIKEN. Táto databáza nebola pôvodne určená na to, aby hľadala IPS bunky. Bola to skôr taká všeobecná databáza. A inštitút RIKEN vykonal prvé testy bezemisných aut v našich laboratóriách. Aj to je príklad, ktorý je založený na zvedavosti a to podporuje alebo je v prospech celej spoločnosti. Nový rámec Horizont Európa je naozaj veľmi dôležitý. Veľa ľudí tu hovorilo o spolupráci na medzinárodnej úrovni, o jej význame. Inštitút Ríken je síce malý, ale s veľkou radosťou sme podporili spoluprácu medzi Japonskom a EÚ. A rada by som využila príležitosť, aby som oznámila, že Riken otvorí európsku pobočku na niekedy v auguste alebo najneskôr na jeseň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v oblasti výskumu, ktorý je riadený s vedavosťou. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán Burgiňon. Ešte máme zo pár minút na otázky z obecenstva, ak nejaké sú. Dobehli sme ten časový skos vďaka vynikajúcej disciplíne všetkých rečníkov, ktorí rešpektovali rečnícky čas, takže otázka na obecenstvo. Sú nejaké otázky? No question. So... Nie sú tu otázky. Tak by som požiadal pána predsedu Omiho, aby prišiel na záver. Ďakujem všetkým rečníkom a nech sa páči, môžete sa vrátiť na vaše miesta. you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi zaujímavá a dôležitá diskusia. Vlastne, ako keby sme úplne zabudli na to, že je čas, aby sme sa pomaličky začali lúčiť. Keď som sem pricestoval, tak som si myslel, že Japonsko robí naozaj veľmi veľa významných vecí v rámci vzťahov so Severnou Kóreou, USA, Čínou a tak ďalej a tak ďalej. Ale zistili sme, že veľa programov robí aj EÚ. A mnohé tieto programy budú zásadné pre budúcnosť ľudstva. A zároveň sme veľmi optimistickí, pokiaľ ide o možný budúci rozvoj ľudstva, vidíme, že pred nami ešte veľa rôznych víziev e, do budúcich rokov. A preto by sme radi zopakovali takéto stretnutia alebo schôdze z EÚ my chápeme, že budúci rok bude volebný rok a že prebehne aj významný medzinárodný kongres, ale my vieme, že všetko sa mení, vyvíja a význam vedy a technológií bude aj naďalej úplne zásadnou otázkou pre budúcnosť celého ľudstva. Navrhujem teda, aby sme sa znovu stretli, aby sme mohli pokračovať vo výmene názorov pre blaho všetkých. Uh, Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Burgiňo. Ďakujem, pán Omi. Všetci samozrejme vieme, že toto zasadnutie bolo spoločným zasadnutí dvoch výborov Európskeho parlamentu. Ja nie som europoslanec, ale musíme poďakovať obom výborom, aj výboru ITRE, aj panelu STOA. STOA nie je úplne parlamentný výbor, je to panel pre hodnotenie vedecko-technických možností Ďakujeme im aj za postinnosť, za to, že ste zorganizovali toto stretnutie. A vedecká technológia Fóra STS je veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú ste vy prebrali na svoje bedra, pán Omi. A ja už som sa toho zúčastnil 4 krát a môžem vám povedať, že je to naozaj úžasná platforma na vymieňanie si názorov v oblasti, v rôznych oblastiach, či už sú to vedci, politici, biznismeni a tak ďalej. A úspech tejto iniciatívy je pre nás naozaj veľmi dôležitý. A dostal som za úlohu, aby som v mene predsedu Buzeka všetkým poďakoval, rovnako ako v mene pána doktora Rybicha, za to, že ste sa tohto zasadnutia zúčastnili a ďalej by som poďakovala aj všetkým panelistom, hosťom za ich príspevky a hlavne za to, že nám priviezli svoje rôzne názory na e, vývoj e, vedy, výskumu a rovnako ďakujem všetkým europoslancom, ktorí sa zúčastnili tohto zasadnutia a ktorí nám kladli otázky. A sme hlboko vďační aj komisárovi Moedašovi, že prišiel, vystúpil, prehovoril jeho príspevok bol naozaj veľmi dôležitý. Nachádzame sa v kritickej fáze prípravy pro, programu Horizont Európa. A ako viete, dokument návrhu komisie bude k dispozícii 6. alebo 7. júna, takže to už je naozaj za dverami. A teraz sme v tej cieľovej rovinke. A skvelým výdobytkom je veľkosť rozpočtu, ktorý komisia navrhuje na výskum a inovácie, to tých magických 100 miliard, ako o tom hovoril pán komisár. A viete si predstaviť, že to bol veľký boj, vôbec nebolo jednoduché ich dosiahnuť a počuli sme, že na strane parlamentu to e, vítajú, ale parlament by chcel ešte viacej. Hovorilo sa o 120 miliardách alebo o tom, že by sa rozpočet zdvojnásobil sporov, tak ako to hovorila pracovná skupina Lamia, to všetko naznačuje, že očakávania sú veľké. Pokiaľ ide o finálnu podobu Horizont Európa, to bude výsledok vyjednávania v Európe, takže bude to nejaký kompromis medzi návrhom komisia a diskusiou v parlamente a v rade a v členských štátoch. Ja dúfam, že tie diskusie budú úspešné. Ja som členom komisie, nie kolegia, ale som súčasťou Európskej komisie, takže ten program, ktorý mám na starosti, Európsku výskumnú radu, tak dúfam, že aspoň jeho budúcnosť bude zodpovedať tomu, čo sama rada e, hovorila. My sme tam mali tri kľúčové odporúčania. Kontinuita. Máme pocit, že tento program je úspešný a mal by sa zachovať do budúcnosti. Abilita. Sme presvedčení, že nájdeme veci, kde by sme sa mohli zlepšiť, napríklad monitorovanie dopadu programov a po tretie medzinárodná spolupráca, čo je pre nás absolútne zásadná priorita. A tam sme presvedčení, že potrebujeme väčšiu slobodu a možnosť realizovať viacej iniciatív a potom scale up, navyšovanie rozpočtu. Ďakujem. Na záver by som ešte raz poďakoval japonským kolegom za skvelú spoluprácu. Osobne som Japonsko viackrát navštívil, spolupracoval som s viacerými inštitúciami a vždy to bolo skvelé a poučné, pretože profesionalizmus je tam na vysokej úrovni a ľudia sú veľmi angažovaní. A je tu ešte jedna vec, o ktorú sme opakovane počuli a mohli by sme sa z toho poučiť, ale a to je ten veľký význam, aký Japonci pripisujú cieľom udržateľného rozvoja. Možno ste si všimli, že mám na klope symbol týchto cieľov a pre mňa je veľmi významným symbolom, že Japonsko organizuje svoj výskum na základe týchto cieľov. Je to dobré znamenie a ja dúfam, že aj iní sa z toho poučia. Asi chápete, že mi robí starosti, že niektorí z toho nemajú, že sa z toho nepoučili. Bo, vrátil som sa práve z Moskvy, bol som tam dnes ráno. A aj keď sú tam veľké napätia medzi ruskou vládou a ruskými vedcami, ale ruskí vedci predsa len chcú spolupracovať. No a vláda nám povedala, že naozaj to vníma tak, že veda by mala byť súčasťou tohto rozvoja, takže je tu naozaj priestor na ďalší rozvoj a vy, mm, takže aj v tomto smere sa to otvára. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto podujatia dnes popoludní. Naozaj to boli vynikajúce témy, vynikajúce veci, ktoré sa tu odprezentovali. No a teraz by som vám už len oznámil, že tu máme malé občerstvenie, takže náš networking môže pokračovať. Ďakujem veľmi pekne.